Good afternoon, um, everybody. Uh, welcome in our session of uh, this afternoon. Dobrý deň, všetkých vás tu vítam. Prvý bod na programe dnes popoludní e, je návrh správy o pravidlách a postupoch dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov únie týkajúcich sa výrobkov. Spravodajcom je Nikola Danty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj kolegom. Niekoľko minulých škandálov, ako napríklad Dieselgate, preukázali, že produkty, ktoré sú nebezpečné a ktoré nemajú zhodu s príslušnými štandardami, sú stále realitou na európskom trhu ako sme videli e, z marca 2018, e, systém nahlasenia RAPEX na nahlasovanie nebezpečných potravinárskych e, produktov je stále mimoriadne veľa takýchto výrobkov. Je to 2000 hlásení za rok a za tento rok je to 50. A videli sme, že to má veľmi, veľmi veľký dopad na naše životy, či už je to v oblasti napríklad hračiek pre deti, ale aj potravín. Ehm, a práve to, to ovplyvňuje starých a mladých. A samozrejme, Európska únia si v tomto zmysle musí opäť vydobíjať dôveru spotrebiteľov a samozrejme zabezpečovať pritom kompatibilitu ehm, environmentálneho charakteru jednotlivých výrobkov a to samozrejme e, zahrňa aj iné záujmy e, verejnosti, e, pretože v zhode napríklad je zahrnutá napríklad environmentálna ochrana, ale aj napríklad ochrana proti kráteniu dane. A samozrejme, objekt, výrobky, ktoré to plnia, sú potom v konkurenčnej nevýhode oproti ostatným. ako e, sme e, videli na rozdieloch medzi dovozom a vývozom. Vidíme, e, že neustále rastie dovoz do Európskej únie a samozrejme aj samotný vnútorný obeh v rámci jednotného trhu práve kvôli elektronickému obchodu a ktorým sa musia zaoberať aj európske inštitúcie. Je jasné, že dnes o to viac ako v minulosti potrebujeme dohľad nad trhom a to, ktorý by bol adekvátny a nad celoeurópskym e, trhom, ktorý čelí novým e, výzvam, aby sme mohli doručovať spotrebiteľom výrobky, ktoré sú bezpečné. Potrebujeme európskejšie opatrenia a samozrejme aj kvôli tomu, že nám chýba stále schválenie balíčku z roku 2013 a 2016. Je smutné, že rada sa nikdy ani len nesnažilo dosiahnuť nejaký kompromis eh, s Európskym parlamentom v tých kľúčových bodoch a napriek tomu, že sme sa snažili vstúpiť do role mediátora, a dosiahnuť konkrétne výsledky. V súčasnosti sa nachádzame pred legislatívnym testom, ktorý je podmienený e, neúspechom predchádzajúceho belačku a je s ním priamo previazaný. A e, samozrejme konkrétne sa viaže na implementáciu nariadenia a to znamená, že zahrňa aj neharmonizované E, produkty. Avšak ustupovať z našich pozícií bolo politickou e, chybou, e, pretože v konečnom dôsledku by sme porušovali naše vlastné pravidlá, ktoré sme si schválili. Balíček z roku 2016 ešte zdôrazňuje komplexnosť tohto balíčku. A našim prvým cieľom je, aby sme dospeli k schváleniu tohto legislatívneho opatrenia do konca našeho legislatívneho obdobia. A to je práve môj návrh, ktorý si myslím ide dobrým smerom. Bol by to dôležitý signál, aby sme si nahradili aspoň čas toho času, ktorý sme museli premárniť. A e, v ukazuje to aj kalendár našich činností. Dúfam, že aj nasledujúce predsedníctva e, budú mať e, ambiciozný prístup k tomuto dokumentu, ktorý je nesmierne dôležitý pre bezpečnosť našich občanov a samozrejme aj pre našu výrobnú štruktúru. Považujeme e, to za komplexný text a to je samozrejme odrazené aj v pozmeňovacích návrhoch, ktoré sa väčšinou snažia uh, posilniť e, samotný cieľ návrhu e, komisie e, s určitými cieľmi. Tým prvým cieľom je, aby boli tieto nariadenia čo najmodernejšie, pretože treba dosiahnuť komplexnú rovnováhu v tých kľúčových princípoch, a to je efektivita, primeranosť a vyrovnanosť jednotlivých noriem, digitalizácia a samozrejme znižovanie byrokratickej záťaže. Tu hovoríme o tom, e, ktoré, o tých prvkoch, ktoré nesú e, všetko, e, všetky informácie, to znamená zníženie nákladov, ale aj vystopovateľnosť a vysledovateľnosť. Zrušili E, zrušili sme verejno-súkromné partnerstva, ktoré boli pôvodne zakotvené v článku 7. E, A to samozrejme preukazuje aj e, podpora článku 8. Sme presvedčení o tom, že by sme sa mali vyhnúť nebezpečným konfliktom záujmom, ktoré môžu hoci aj minimálne ovplyvniť nestrannosť posudzovateľov. A to bolo jeden zo slabých bodov európskeho systému, ako to vidíme na niektorých škandáloch a potom je tu článok 4, kde je rozšírenie povinností, priplnenie zhody výrobku. E, to sú tie kľúčové prvky, ktoré majú e, garantovať vyrovnané hracie pole pre všetkých, pre všetky európske produkty. Samozrejme, už tu máme obrovské množstvo kritérií v rámci produktov. Samozrejme, nechceme nejaké e, protekcionistické opatrenia. Naopak, potrebujeme zodpovednosť e, e, pre produkty, ktoré nie sú v zhode a sú nebezpečné. Aby sme mohli garantovať čo najvyššiu úroveň e, spolupráce medzi členskými štátmi, v ktorých v súčasnosti funguje viac ako 100 orgánov, ktoré majú na starosti dohľad nad trhom. Samozrejme, potrebujeme lepšiu spoluprácu a koordináciu medzi týmito e, orgánmi. Samozrejme, na návrh komisie musíme zlepšiť e, spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi. Myslím si, že je zvlášť dôležité lepšia angažovanosť colných úradov, ktoré sú nesmierne dôležité, pretože majú dobré vedomosti napríklad pri falšovaní a takisto vidia, e, vidia do jednotlivých kategórií výrobkov. No a samozrejme E, orgány dozoru e, musia aplikovať rovnaké pravidlá a to rovnakým spôsobom. Preto som predložil niekoľko pozmeňovacích návrhov, e, ktoré by mali viesť k lepšej jednotnosti a ktoré vedú k harmonizácie pri vyhodnocovaní rizík a pri samozrejme zavádzaní kontrol pre všetkých prevádzkovateľov, aby sme sledovali ešte lepšie tie vstupné brány na jednotný trh, ktoré by boli čo najafektívnejšie. Záverom e, sme takisto aj zaviedli povinnosť e, hodnotenie medzi e, partnerskými organizáciami, ktoré si budú vzájomne kontrolovať homogenitu a stratégiu a vymieňať si dobré skúsenosti a môžu sa tak zbavovať neefektívnych eh, metód a takisto pozdvihnúť celkovú úradu, úroveň dozoru a dohľadu. A samozrejme chceme pos- posilniť aj eh, celkovú úroveň na európskej úrovni. Eh, je to veľmi dôležitý krok voči tomu, čo by mal byť našim cieľom. Je to jednotný systém dohľadu. Chcel som sa samozrejme snažil posilniť aj iné úlohy a pracovať voči spoločnej európskej stratégii na hodnotách, ktoré spolu zdieľame a ktorý a vytvoriť také podmienky, ktoré by boli rovné, predovšetkým pri identifikovaní rizikových projektov, eh, produktov. A eh, musíme hovoriť o tom, akým spôsobom eh, získať finančné zdroje na podporenie E, dohľadu a samozrejme podporiť aj výmenu informácií o nekonformných e, produktoch a prípadných rizikách, ktoré sa môžu e, vyskytnúť. A samozrejme musíme odpovedať aj na veľké výzvy, pre ktorými stojíme, ako je napríklad bezpečnosť produktov, ktoré sa pridávajú, predávajú na internete. Jednou z najväčších víziev, ktoré stojí pred nami, je ako sa vysporiadať s dohľadom nad trhom v prípade medzinárodného obchodu, kde v súčasnosti významná časť transakcií sa uskutočňuje v online svete. A z tohto dôvodu sme zaviedli niekoľko opatrení, ktoré sa sústreďujú a upravujú pozornosť práve týmto smerom. Chceme, aby e, online svet bol pod lepším dohľadom, rovnako ako tradičný trh, kde e, práva spotrebiteľa by boli plným spôsobom zaručené. A samozrejme, umožnila by tá lepšia komunikácia s orgánmi eh, dohľadu. A takisto by som chcel poukázať eh, na eh, aktualizáciu tradičného konceptu zhody a samozrejme na šírenie produktu, ktoré sú uvádzané na trh a e, k tejto téme si myslím, že musíme naozaj e, významným spôsobom napraviť tie nedostatky, ktoré máme oproti zvyšku sveta. A samozrejme musíme aj odraziť e, použitie nových technológií, ako napríklad technológií blockchainu alebo Alibabel, ktoré by mohli zaručiť lepšiu vystupovateľnosť produktov Takisto by som sa chcel dotknúť témy e, finančných zdrojov. Je to kľúčová téma, e, ktorá je veľmi dôležitá pre dobrý dozor. Vyžaduje si dodatočné e, zdroje tak na úrovni jednotlivých štátov, aby sa mohli vykonávať jednotlivé, jednotlivé kontroly a to e, vedie k vytvoreniu automatického e, automatického systému e, do, dozoru nad trhom. No a takýmto spôsobom by sme mohli garantovať primerané zdroja efektívneho dohľadu. Chcem povedať veľmi jasne, požadovať efektívne zdroje neznamená, že ideme proti voľnej výmene obchodu nechceme eh, eh, ísť nejakým smerom trumpovských eh, protekcionizmov. Chceme byť otvorení výmene, chceme mať efektívny dohľad nad trhom, ktorý bude úplne dodržiavať tie normy, ktoré sú zavedené a ktoré majú nás chrániť ako Európanov a ktoré chránia náš sociálny model. Máme na zreteli samozrejme malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú v Európe a ktoré sa musia konfrontovať každý deň s rozličnými požiadavkami na výrobu e, v Európe. Na to, aby sme vytvorili efektívny systém, čo najeurópskejší, takýto dohľad by tvoril významný príspevok e, zo strany e, všetkých zúčastnených, či už sú to Eh, hospodársky prevádzkovateľia alebo orgány eh, dohľadu. A to aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz za EPP, pán Taras, eh, ako... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať jednotlivým kolegom, rovnako ako aj pánovi Otmarovi Karasovi ktorý sformuloval tento text, ktorý teda nie je môj, ale od kolegu Otmara Karasa. On by sa chcel predovšetkým e, poďakovať za výbornú správu e, kolegovi Dantem, Dantimu a teraz prečítam, čo mi napísal e, kolega Karas. Hovorí, považujem za veľmi dôležité mať vyváženú pozíciu pri tomto návrhu, aby sme zobrali do úvahy záujmy jednotlivých účastníkov a je dôležité, aby sme sa museli eh, zhodnúť na dobrom smerovaní a samozrejme zároveň eh, by som chcel podporiť pozmeňovacie návrhy k článku 4 pána Dantyho, aby sme vytvorili eh, pozíciu zodpovedného osobu, ktorá bude slúžiť na výmenu informácia, ktorá bude dosiahnuteľná a bude, splno, bude splnomocnená pre záležitosti zhody a som ináč zrozumený s návrhom pána Dantyho, aby produkty, ktoré pochádzajú e, z tretich štátov a vstupujú a sú uvádzané na trh, musia dodržovať rovnaké princípy, e, rovnako ako iní e, prevádzkovateľe a predajcovia na trhu. Nie som za žiadne výnimky v tomto prípade. Viem si však predstaviť, že by sme mohli mať možnosť o výnimkách avšak e, a naďalej sa pridržať e, komisnému návrhu a samozrejme to až po analýze jednotlivých e, návrhov. Čo sa týka návrhu zriadenia databanku. Ja som bol vždy a stále som za takúto databanku. Zároveň musíme povedať, že máme Eh, veľmi nepriaznivú spätnú väzbu na jedno, od jednotlivých zúčastnených strán, ktorým ho tvrdia, že sa nebudú môcť pridržať jednotlivých opratení na zriadenie takejto eh, databázy a takéto dáta nebudú mm, použiteľné a na moje veľké prekvapenie takéto, takéto reakcie boli príliš negatívne. A samozrejme, čo sa týka vytvárania partnerstva pri kontrole konformity, e, súhlasím názorom pána e, Dantyho, že toto by mohlo viesť ku konfliktu záujmov. E, som takisto za vyškrtnutie článku 7, respektíve jeho opätovnú reformuláciu, ktorý by umožnil účasť hospodárskych subjektov, ktorí by mohli spolupracovať, pokiaľ im to umožňujú ich finančné zdroje. Čo sa týka zaujímavých strán, e, súhlasím s pánom Dantým, aby e, že by mali byť zabezpečené nestrannosť a nezaujitosť. Myslím si, že objektívne kritéria, ktoré toto garantujú, budú zakotvené v článku 8 v odseku 2. E, to znamená, že Eh, orgány na, na, pred dozor nad trhom budú dodržané. Čo sa týka článku 12, organizácia a jednotlivých orgánov nad dozor nad eh, trhom. Súhlasím eh, so všeobecnou myšlienkou pána Dantiho, akým spôsobom by to malo byť zorganizované a že by sa to mali e, zaoberať predovšetkým online trom. Myslím si, že si musíme spolu s radou e, vypočuť, ako to s touto myšlienkou myslí, e, čo sa týka článku 32. Tam to môžem samozrejme rovnako podporiť. A tu potrebujeme lepšie prepojenie, rovnako ako v článku 20, ktoré sa týka v prípade sporov a s orgánmi dozoru sme sa mohli aktivovať. Myslím si, že Myslím si, že to smerovanie pána Ventyho v tejto správe je veľmi dobré a myslím si, že tie pozmeňovacie návrhy sú e, prínosné a e, samozrejme prinesie to e, lepšie, lepšie zosúladenie s nariadením o fungovaní orgánov nad dohľadom trhu z roku 2008. Teším sa na spoluprácu s pánom Dantym a s tieňovými spravodajcami z ostatných frakcií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz za EKR. Ďakujem veľmi pekne, hovorí ďalší rečník. Myslím si, že je jasné, že musíme e, zlepšiť e, spôsob, ako funguje dozor nad e, trhom. Prípad Volkswagenu to jasne podčiarkol vzhľadom na to, že ten dozor nad trhom nefunguje tak dobre, ako sme si myslíme, pretože produkty, ktoré, ktoré nedodržiavajú e, kritéria zhody, sa identifikujú pomerne e, ťažko. Samozrejme, musíme urobiť krok správnym smerom k ochrane spotrebiteľov. Avšak e, máme niekoľko výhrad, ktoré sme ešte stále nevyriešili v súčasnom návrhu správy a je tu tá postava osoby zodpovednej za zhodu. Nám sa zdá, že toto je veľká bariéra obchodovania necolného charakteru a môže to mať veľmi zlý vplyv na malé a stredné podniky a v konečnom dôsledku to ovplyvní spotrebiteľov, lebo k dispozícii bude mať čoraz menej e, produkov. takisto povedal, e, že dobrá spoločnosť by mala byť predmetom rovnakej regulácie, rovnakých pravidel avšak teraz budú predmetom oveľa e, komplikovanejších pravidel a to ešte predtým, než vôbec môžu vyviesť jednu e, značku. A je to samozrejme e, veľmi veľké navýšenie nákladov. A z, mo- z môjho pohľadu je to veľmi protekcionistické. E, komisia povedala, že je to v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, avšak to nám otvára aj možnosť, aby všetky naši obchodní partnery stanovili rovnaké bariéry aj pre naše výrobky mo- možno postupný prístup by bol lepší. Možno by sme sa mali zamerať napríklad e, na označovanie zhody prostredníctvom značky CE. A nechceme samozrejme začínať potenciálne nejaké obchodné vojny, obchodné konflikty. Takže máme tu určité naše výhrady a musíme to mať na pamäti že to neznamená, že všetky výrobky sú vyrábané mimo EÚ. E, samozrejme, e, európske spoločnosti môžu byť zaangažované v spotrebiteľsko-dodávateľskom e, reťazci a v tom prípade by sme mohli škodiť aj našim domácim výrobcom. Čo týka zhody musíme sa presunúť a sústrediť sa aj na obchodovanie online a na administratívne zjednodušenie namiesto duplikácie a mali by sme objasniť, že poskytovanie takýchto výrobkov online eh, bude mať eh, preferenciu nad ostatnými eh, pravidlami. A samozrejme, čo sa týka databázy informácií a čo sa týka pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú vytvárania hm, partnerstiev zhody. Myslím si, že je nutné tieto zachovať. Myslíme si, že to napomôže plneniu E, zhody, pretože e, práve takéto partnerstvá skôr zamedzia vytváraniu e, konfliktu záujmov. A samozrejme, využívanie e, sietí a fór e, je vítané vzhľadom na to, že musíme mať realistický balíček a musíme ho využiť správnym spôsobom. Je tu stále niekoľko záležitostí, ktoré boli opätovne prezentované a o ktorých vieme, že môžu spôsobiť politické, respektíve legislatívne problémy na rade. Takže preto by som vyzval všetkých, aby sme neobjavovali Ameriku e, Myslím si, že ten pôvodný dokument e, predstavuje dobrý základný dokument. Každopádne ďakujem spravodajcovi e, za jeho návrh a komisia e, za ich návrh a za konštruktívnu prácu. Ďakujem veľmi pekne a za ALDE, pán Jesimovič. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a ďakujem pánu spravodajcovi za jeho vklad do rozpravy. Tento návrh nás zamestná ak to môžem tak povedať, e, v mene kolegov. Odvietla sa tu dobrá práca, ale sú tu ešte vždy rozdiely, ktoré sú podstatnej povahy a treba hľadať riešenie. My všetci podporujeme návrh už e, od počiatku. E, dopadová štúdia komisie hovorí jasným jazykom, spomeniem čísla, spomenú sa tu dozor, ale máme tu ešte vždy 2026 oznámení o nebezpečných e, e, tovaroch, konkrétne hračkách v roku 2016. Takže je tu dôvod kontrolovať a pre zvyšok trhu vrátane e, hračiek 0 až 0,5 dozoru alebo tá kontrol na milión. Takže treba tu niečo robiť tejto súvislosti vítam návrh komisie a zlepšenia, ktoré nastali e, u pána Dantyho. E, vítame to, čo urobil pán Danty, pokiaľ ide o e-commerce, elektronické obchodovanie. Riešia sa tu tie výzvy, my to chceme, aby členské krajiny mali vlastné, alebo teda pod, potrebné zdroje a ľudské zdroje v tejto oblasti. Ďalej súhlasíme s tým, že v článku 7, pokiaľ ide o, dohodách o, o plnení, podľa nás je to celkom odlišné od toho, keď úloží e, to nikomu inému než kontroly tou osobou samotnou a tiež nepodporujeme jeho zmeny, pokiaľ ide o sieť plnenia. Myslíme si, že toto je dobrý e, nápad, ale sú tu určité podnety, ktoré sa nám nepáčia v správe pána Danteho i v návrhu komisie v článku 4 nesúhlasíme s tým, že by sme mali až tak ďaleko, že by sme E, pri, e, priradili osobe samotnej, aby riešila e, plnenie, bola by vlastne zodpovedná v, po právnej stránke v prípade neplnenia. Bolo by to naozaj zamotané, keby to nefungovalo. Takže navrhujem skôr pôvodný návrh komisie, pretože tu sa rieši známy problém, že e, orgány dozoru nad trhom zažívali problémy pri vytváraní kontaktov s ekonomickými hráčmi mimo EÚ. Potom ide, pokiaľ ide o databázu e, plnenia súladu, teda, e, aká je pridaná hodnota, kladieme si otázku. Už teraz obmedzené zdroje na dozor nad trhom by sa mali uh, E, minúť na kontrolovanie dokumentácie, veď to samozrejme neznamená e, všeobecné plnenie. Dozor nad trhom by mal byť viac v teréne, aby sa kontrolovali výrobky. To je podľa nás tá komplikovaná vec. V článku 14 minimálne právomoci e, dozorových orgánov. Súhlasím s tým zoznamom, avšak Myslím si, že niektoré z týchto právomocí zasahujú priďaleko, preto by mám z nás, nás skôr lákalo, aby bola posilnená proporčnosť. Určité právomoci alebo e, námatkové kontroly by sa mali vykonávať po rozhodnutiach trhu, e, pardon, e, súdu. To je e, ten problém Napríklad v Švedsku my máme tak nastavené zákony, ale je to principiálny problém pre nás všetkých. Zamýšľať sa nad tým, koľko právomoci chceme dať týmto dozorným e, inštanciám. Vrátime sa k ostatným zmenám v rámci pozmiecich návrhov. Chceme poďakovať pánu Dantemu za jeho návrh správy v dobrej kvalite a tešíme sa na diskusie s tieňovými spravodajcami. Ďakujeme a teda ďalej. CFDD, pán Zulo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajcovi za návrh e, správy, o ktorom budeme hovoriť. Samozrejme, vychádzame z toho predpokladu, že prítomnosť falšovaných produktov alebo e, poškodených produktov na jednotnom trhu nepredstavuje nielen zdravotné nebezpečie pre spotrebiteľov, ale takisto je to aj e, narušenie konkurenčného prostredia. Takže aby sme uviedli eh, toto odvetvie opätovne do poriadku, musíme mať na zreteli predovšetkým záujem spotrebiteľa eh, a musíme mať eh, zaviesť určité princípy. Ak prejdeme k jednotlivým článkom, sme mimoriadne za vytvorenie európskej databázy o zhode produktov. A samozrejme, myslíme si, že v tejto databáze by mali byť zachované záznamy o nešťastiach alebo nehodách, ktoré súviseli s týmito eh, výrobkami, ktoré by mohli súčasťou analýzy a slúžili by pre vnútorné potreby trhu. A samozrejme, mali by sme mm, povedať, eh, čo v týchto témach nefunguje. Sme eh, proti E, nie sme proti e, spolupráci jednotlivých e, orgánov dohľadu a partnerských organizácií. Preto pretože by to mohlo ale na druhej strane priniesť aj určitý konflikt záujmov. Avšak sú to častokrát aj kroky v dobrej vôle, ktoré majú si kladu za cieľ zlepšiť službu, ktorú doručujeme spotrebiteľom a musíme mať stále na pamäti kontrolné kroky. To znamená, že by sme mali jednať rýchlo v prípade, že niečo nebude fungovať e, dobre. To znamená, že musíme nájsť efektívne mechanizmy, A to takým spôsobom, aby to bolo bez byrokracie. A samozrejme sme absolútne za to, aby sa týmito opatreniami vytváral ešte pevnejšie a užšie vytvorený jednotný trh. A samozrejme, aj vďaka tomuto nariadeniu môžeme práve upratať v tom, čo sa deje práve pri vstupe na európske teritorium. My očakávame, že to priniesie pozitívnu zmenu na, celej, na celom území Európskej únie na základe kontrolných mechanizmov, pretože musíme prerušiť tento súčasný mechanizmus, pretože tovar, e, ktorý príde e, neautorizovaný do nejakého e, prístavu, už má potom otvorené dvere, ak zmení bod vstupu sankcie za nezhodu alebo za falšovaný tovar musia byť založené na spôsobenej škode a musia byť proporčné respektíve primerané tej škode, ktorú spôsobili. A e, zároveň musíme mať na zreteli, aby e, tieto sankcie e, boli e, súčasťou tohto programu a zároveň no, to nemôže byť využívaný nikým, e, kto by chcel tento systém zneužívať a ťažiť z tejto pozície. No a záverom by som povedal, že to, čo e, musíme predložiť, je systém, e, ktorý prinesie e, istotu spotrebiteľom, že dostávajú produkty, ktoré sú bezpečné a kvalitné. A zároveň by to tvorilo aj účelom zdravej konkurencie a vytvorilo trh e, rovných príležitostí pre všetky podniky. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujeme pekne za komisiu. Je tu pán Nunes de Almeida. Hello. Um, thank you. Dobrý deň, ďakujem. Your interventions are... za vaše vstupy v tomto štádiu. Chcel by som zdôrazniť, že názory sa nám výrazne zbiehajú e, medzi tým, čo hovorí pán Dante, čo hovoríme my, čo je základný aspekt tohoto návrhu. Teší nás, že pán Dante a nielen on, mnohí z vás ste za posilnenú európsku sieť e, pre dozor nad trhom smerom k spoločným prioritám, posudzovanie rizík, podobné podmienky kontroly, e, väčší, e, väčšia možnosť rovnakého No, prístupu 500 tých rozptýlených orgánov, veľmi odlišné úrovne kvality, efektívnosti a finančných zdrojov. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, a s ktorým úplne súhlasím s pánom Dantem, finančný rozmer všetkých týchto otázok je kľúčový do tej miery, že ak chceme vyriešiť problém dozoru nad trhom, Hovoríme najmä o otázke administratívnej eh, efektívnosti a kvality, kde finančná podpora môže eh, výrazne pomôcť orgány dozoru nad trhom nemajú veľa personálov, nemajú dosť zdrojov finančných. Je tu množstvo vecí, eh, ktoré majú robiť, ale nemajú na to príslušné zdroje pokiaľ ide všetky tieto otázky. E, pán Dante, e, teší nás napríklad váš e, podnet, že treba posilniť tú vzájomné, tie vzájomné hodnotenia medzi partnermi, dobrá myšlienka pri dozore nad trhom, to by mohlo sa niesť na určitej sieti bilaterálne alebo paralelne oboje tieto možnosti E, ak chceme, aby sme pokročili a vytvorili určitý spoločný priestor, ktorý ale momentálne nie je spoločne kontrolovaný. Takže veľká konvergencia. Z pohľadu e, komisie je tu veľká, veľká konvergencia názorov nás, parlamentu a pán Dante ako spravodajca osobitne Nuž a pokiaľ ide o otázky, ktoré by si vyžadovali ešte určité dotiahnutie, kde podľa nás e, e, nemáme e, rovnaký postoj. Nie je tu dosť argumentov, ktoré by, že by sme mali za ten návrh, pokiaľ ide o zodpovedné osoby a mňa teší, alebo teda veľmi rád budem ďalej komunikovať s pánom Dantým, čo presne si on želá, keď chcete väčšiu mieru respons- e, zodpovednosti, ale naša línia by teraz mala byť e, podporiť pôvodný návrh. A pri tejto príležitosti mimochodom tiež by som chcel posilniť e, tú argumentáciu, že my sme si preverili, že tá zodpovedná osoba že by to nebolo porušenie predpisov VTO, a že by to bolo dopadové posudzovanie nákladov konania zodpovednej osoby, či išlo o naozaj zanedbanie, e, že by to bolo predmetom rovnakého dozoru u tretích subjektov ako u spoločnosti, ktoré podnikajú v EÚ. Pokiaľ ide o verejno-súkromné partnerstva, potešilo ma to, čo povedal pán Danci a a kolega, ktorý nahradil pána Karasa e, e, v následnej reakcii, že si v princípe neodporujú. Čo by sme my chceli, e, čomu by sme sa chceli vyhnúť, aby európske podniky mali dojem, že dozor trhu sa týka udelovania pokut, kontrolovania podnikov a že tu neexistuje nejaká, nejaké posolstvo týkajúce sa pomo- pomoci Mohli by sme podľa mňa e, zvážiť, hovoril som tu s pánom Dantým včera, chápem to tak, že jeho základná línia je taká, že nechce, aby orgány dozoru nad trhom e, sa im pomáhalo, čo by e, mohlo nadniesť otázky nezávislosti a nestrannosti. Rád posúdim kompromis e, v zmysle týchto línií a my to určite pozorne naštudujeme. Toto však podľa mňa by mohla byť priechodná cesta k dosiahnutiu kompromisu medzi našimi e, pozíciami, ktoré podľa mňa si tak veľmi neodporujú v tejto otázke. Pokiaľ e, je tu databázu súladu plnenia Myslím si, že e, pokiaľ ide o to, čo navrhuje pán Danty, ten nápad vyzerá na prvý pohľad dobre. Áno, všetky vyhlásenia o súlade dajme do jednej databázy. Trošku ma však e, mám obavy, pokiaľ ide o logistickú, infraštruktúrálnu otázku. Podľa mňa je to tak trochu zložité. To, čo sme my navrhli, aby vyhlásenia o súlade E, sa dali na e, web stránky tých e, jednotlivých spoločností. To by bolo technicky jednoduchšie, agilnejšie. Inak je tu možnosť takého gigantického, zložitého infraštruktúrálneho aspektu, ktorý by nás zaťažil. Mne však presvedčil argument Vána Selimoviča, že by sme nemali alebo teda, že jedna z základných bodov kritiky e, dozoru nad trhom je tá, že je to veľmi e, veľká papierovačka. Dozor, e, ktorý naozaj je potrebný, a to je testovanie produktov, to je nákladné a to zase prináša tú finančnú otázku. Bez dostatočných zdrojov, tak tie orgány dozoru nad trhom nikdy nezvládnu urobiť niečo zásadné. Preto ak sa máme zamerať v dozor na trhom na posudzovanie súladu a hlavne, aby sem smerovali veľké prostriedky, na túto databázu, to by podľa mňa mohlo znamenať, že e, sa míňame účinkom, že čo je vlastne základný účel. Ale v princípe nehovorím, že e, cez moju mŕtvolu by komisia iba posudzovala takúto databázu musíme trošku počkať a pozri, uvidíme. A podľa mňa to je aj z mojej strany už všetko. Okay, thank you. Uh, Ďakujeme vám veľmi pekne za vaše vysvetlenie. Verím, že ten konvergovaný postup majú všetci spravodajcovia teňoví. Ešte Nikola, máš ešte nejaké záverečné poznámky? Dovolte mi poďakovať všetkým kolegom za ich pripomienky ktoré predložili. Viem, že tá práca nie je jednoduchá, ten text je naozaj veľmi dlhý a samozrejme zoberieme aj do úvahy, ktoré predniesol aj doktor Meda. Ja by som chcel zdôrazniť tri body. Prvým bodom e, je článok 7. Myslím si, že tá červená línia je tá, že musíme mať priame financovanie medzi podnikmi že nesmie mať priame financovanie medzi tými, e, ktorí e, uvádzajú e, na trh produkty a medzi tými, ktorí nad trhom, ktorí ho dozorujú. Musíme v tomto systéme mať prvok nesmie mať v tomto systéme prvok, ktorý skôr či neskôr povedie ku konfliktu záujmov preto je nevyhnutné mať tu e, taký finančný e, prvok, e, ktorý nebude kriviť dohľad nad trhom. Druhý bod je databáza. Návrh komisie hovorí, že každý musí odovzdať všetku dokumentáciu na vlastnú stránku. A potom sme išli do Livorna. Bol tam aj kolega Slimovič, a ten, tam sme videli, že falšované výrobky majú so sebou papier, kde je napísaná homologizácia. A e, e, Taliani, ale každý, e, ktokoľvek, kto to bude kontrolovať, sa musí e, e, obrátiť na príslušný orgán, v tomto prípade na homologizačný úrad v Veľkej Británie, aby sa e, skontrolovalo, či je pravý. E, Eh, častokrát tí, ktorí eh, uvádzajú na trh falšované výrobky, tak zvyčajne falšuje aj eh, certifikát konformity. Hm. Keď má niekto pred certifikát konformity, mal by byť schopný overiť si, či je pravý a zodpovedá hm, tomu, čo má v ruke. Ja si myslím, že výmena informácií, eh, ktoré eh, v súčasnosti majú na starosti mnohé, až príliš mnohé orgány dozoru, by mali investovať do, do informatického systému, ktorý by uľahčil eh, tak povediať, výmenu informácií. Toto by malo byť cieľom nevytvárame e, príliš veľa databáz e, s nekonečnými stránkami. Toto je, info, toto je stránka, kde niekto môže ísť, aby si mohol odveriť túto informáciu. E, všetkých 27-28 krajín si budú môcť získať tieto informácie bez problémov a rýchlo. A čo sa týka článku 4, os, zodpovedná osoba, ja si myslím, že musíme stanoviť rovnaké podmienky pre európskych výrobcov, rovnako ako aj e, pre ostatných výrobcov, e, ktorí dovážajú do Európy. Keď sa jedná o európsky podnik, ktorý vyrába nejaký výrobok, tento výrobok e, má nejakú zodpovednú osobu. Je to nejaká firma, ktorá má určité sídlo. Je to osoba, ktorá... Nie je to nejaká konkrétna osoba, ktorá je zodpovedná za všetko Avšak eh, výro, výrobca, ktorý vyrába v Číne, eh, má nižšiu zodpovednosť, eh, pretože nemusí zodpovedať a zda priamo za tento výrobok. Ja nechcem vytvárať výhody pre európske spoločnosti. Ale myslím si, že ostatní výrobcovia by mali mať rovnaké povinnosti ako európsky výrobcovia. Pretože tí, ktorí by naložili v európskych krajinách e, e, na kontrolné systémy a na zavádzanie dobrej kvality, sú znevýhodňovaní, e, pretože v súčasnosti nikto není zodpovedný za to, čo prichádza z tretich krajín. Toto sú moje myšlienky, ktoré samozrejme, o ktorých môžeme diskutovať, ale samozrejme pred nami je veľmi veľký kus práce. Ja očakávam pozmeňovacie návrhy, ktoré majú lehotu o niekoľko dní a potom, myslím si, môžeme odviesť dobrú prácu všetci spoločne, pretože to je nesmierne dôležitá vec, je urgentná a musíme ju urobiť dobre a so zreteľom a to ešte pred koncom legislatívneho obdobia ktorá by pomohla našemu kontinentu, aby sme boli e, bezpečnejší a mali aj bezpečnejšie výrobky. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Nikola Danty spomínal lehotu na odovzdanie, teda povedal, že treba odovzdať pozmeňovacie návrhy a lehota je do 22. mája na poludnie. Čiže môžeme tento bod uzavrieť a prejsť k ďalšiemu bodu programu to je preskúmanie návrhu správy o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a spravodajcom je pán Štefanec. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem privítať prvý návrh Európskej komisie, ktorý je dobrým základom diskusie. Chcem vyzdvihnúť tri body, ktoré chcem zlepšiť. V prvom rade Eh, administratívna spolupráca, posilnenie kontaktných miest ako komunikačného kanálu vzájomného uznávania. Myslím si, že cezhraničná spolupráca medzi kontaktnými miestami by sa mala posilniť. Po druhé je, myslím si, že veľmi dôležité používať Solvit ako hlavný postup na riešenie problémov. Už o tejto téme diskutujeme so zainteresovanými subjektmi. A po tretie, Navrhujem posilniť európsku úroveň a úlohu Európskej komisie eh, v procese vzájomného uznávania. Myslím si, že by bolo eh, dobré vytvoriť tzv. komunikačnú skupinu, kde by veľkú úlohu zohrávala Európska komisia a rozhodovanie v prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto témy by teda bolo tam. Eh, ako som už spomínal, máme Mali sme už stretnutia s niekoľkými zainteresovanými subjektmi z procesného hľadiska. Lehota na predloženie pozmeňacích návrhov je 22. maj a som si celkom istý, že dodržíme túto lehotu. Včera už bolo prvé stretnutie tieňových e, spravodajcov, takže myslím si, že spolupráca s kolegami tieňovými spravodajcami je naozaj veľmi dobrá a teším sa na ďalšiu spoluprácu so všetkými. Ďakujem pekne. Ďakujeme a za SAD Virginie Rozier ako teňová spravodajkynia. Ďakujem. Áno. E, máme teda návrh komisie, ktorý je celkom dobrý. E, je veľmi dobre refinovaný e, rámec vzájomného uznávania, takže zmluvy a judikatúra súdu sú dobre, e, teda, s týmto, teda je to dobre zladené s tou judikatúrou a tak ďalej. Ďakujem teda za tento návrh správy, ktorý dobre zapadá do tohto rámca. Myslím si teda, že ide o vec, ktorá bude e, predmetom veľkého konsenzu, ale napriek tomu mám určité výhrady. E, v tom návrhu komisie, e, tak v návrhu správy sa mi zdá, že sú tu ešte také tieňové obla- alebo nejasné oblasti, ktoré treba eh, vyjasniť prostredníctvom uh, svojich pozmeňovacích návrhov sa o to snažím. Najmä ide o dva aspekty. Prvý je deklarácia vzájomného uznávania, uh, ktorú robia firmy a potom sú tam modality posudzovania produktov, čiže sú to články 4 a 5 v texte. Prvý bod, vzájomné uznávanie. Súhlasím že by sme mohli využívať e, teda potvrdenie o tom, že e, tovar už je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte, no ale nemal by to byť nejaký biankošek, ktorý by vlastne bránil členským štátom a orgánom týchto štátov riadne posúdiť situáciu. Čiže E, môže to byť predložené aj národným orgánom, aby sa posúdili teda tieto e, prvky, čiže treba trošku upresniť modality využívania e, tohto právneho súladu uvedenia na trh. Druhá vec, týkajúca sa vlastne hodnotenia tovarov. Tam máme teda vzájomné uznávanie, týkajúce sa všetkých tovarov, ktoré sú na jednotnom trhu a nie sú napríklad harmonizované európskym právom alebo len čiastočne harmonizované. No a e, ak teda tie e, oblasti nie sú harmonizované, tak členské štáty majú možnosť definovať národné pravidla, čo môžeme teraz polutovať, e, ale môžeme sa o to snažiť v harmonizácii. Momentálne z definície je to tak, že je to právo, ktoré ostáva v rukách členských štátov. Je to celkom dobre teda zaramcované príslušnou smernicou. Ja by som teda chcela, aby sme ostali v tomto rámci. Je tú povinnosť notifikácie, všetky nenotifikované pravidlá nemôžu teda proti ním postupovať ekonomické subjekty. Ale keď sa urobi, urobi, udeje tá notifikácia, tak pravidlá, ktoré príjmajú členské štáty, e, samozrejme v legitímnom rozsahu, to hm, sa musí teda jasne realizovať, treba to považovať za plne uplatniteľné. Takže s týmito dvomi výhradami podporujem spravodajcu, pokiaľ ide o využitie siete Solvit, ktorá môže byť užitočná, aby sa rýchle neformálne usporiadali problémy alebo vysporiadali problémy s oplatňovaním európskej legislatívy Treba riadne pozicionovať komisiu v uplatňovaní tejto siete Solvit, aby zohrala svoju úlohu, aby tam teda e, boli dostatočne jasné odpovede, jednak pre členské štáty aj pre ekonomické subjekty. No a posledná vec, e, kde sa teda tiež zhodneme, ale treba to posniť, to sú tie kontaktné miesta pre tovar. Uh, tieto kontaktné miesta e, zohrávajú väčšiu úlohu vo vzájomnom uznávaní, e, takisto by mali mať posilnené prostriedky na výmenu informácií medzi národnými orgánmi, aby sa to všetko udialo v primeranom čase. Čiže toľko štyri základné body. Ďakujem komisii za tento dobrý návrh a ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne a za EKR Eamon Clarten Ďakujem pani e, predsednička, ďakujem pánovi Štefancovi. EKR víta návrh správy, považuje to za veľmi dobrú reakciu na návrh komisie e, Mm, vítame zámer spravodajcu zjednodušiť a vyjasniť tento postup na uplatňovanie princípu vzájomného uznávania. Ako sme včera skonštatovali na zasadnutí tieňových spravodajcov, je tu e, ten e, koncept nadradeného verejného záujmu, aj keď je to dosť vágne, a často sa to používa na uplatnenie nejakých národných pravidel, ktoré potom obmedzujú voľný, tovar, e, voľný um, tok tovarov nemá to nahádzať princíp ehm, vzájomného uznávania, čiže komisia sa zaviazala, že urobí usmerenie k vzájomnému uznávaniu a k tomu princípu súčasť, teda v rámci svojho akčného plánu. A toto by mohlo byť súčasť toho procesu a EKR Vita, pozmeňovacia 21, síce, že tieto e, nadradené zájmy verejného zájmu by mali e, sa riadiť podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora. Podporujeme prístup savadajcu v článku 8, pokiaľ ide o vyžitie SOVIT, avšak ako sme už včera povedali, e, beriem, máme problém s tým návrhom vytvoriť nejakú koordinačnú skupinu, pretože neviem si celkom dobre predstaviť, ako by to dostatočne pridalo hodnotu. My predložíme teda pozmeňovací návrh na zlepšenie právnej istoty e, nariadenia a na uľahčenie e, tej administratívnej záťaže článku 4 a 5. Ďakujeme ešte raz pán Štefanec za tento návrh. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem za Alde Morten Lochehart. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem stručný. Niektoré z tých vecí, ktoré som chcel povedať za ALDE, už zazneli. Aj my považujeme túto správu za sľubnú a pozitívnu. Myslíme si, že zatiaľ teda naozaj je to veľmi dobrá e, správa. Máme podobné výhrady, ako spomínala skupina EKR. Ehm, teda preto diskutujeme, musíme si ešte niektoré veci vyjasniť. A tiež predložíme nejaké pozmeňovacie návrhy budem sa sústrediť na Solvit, spomínal som to už včera, aj na zasadnutí tieľových spravodajcov. Mám určité výhrady, pokiaľ ide o celú tú štruktúru mm, tohto nového posilneného mechanizmu Solvit, pretože ako jeden z otcov Solvit eh, bol som tu za posledné obdobie. A myslím, si, že je veľmi fajn, že sa snažíme ten systém posilniť. Na druhej strane, počúvam od e, aktérov, organizácií a tak ďalej, že sú tam určité, že majú určité aj oni obavy, ak by sme sa snažili uh, urobiť zo Sovitu jediné miesto, kam sa môžu obrátiť, uh, ak sa chcú na niečo stiažovať. No a myslím si, že tu máme taký paradox, uh, lebo nemáme zatiaľ tú dôveru firiem, aj keď chceli by sme, aby toto bolo to jediné miesto, na ktoré sa obracajú. Čiže firmy by chceli mať nejaké miesto, kam môžu sa obrátiť, ak by sa teda veci niekde e, zasekli a všetky sa teda obracajú smerom, ukazujú smerom na komisiu. Takže sme v situácii, kde oni by chceli mať tak povedať otvorené dvere či otvorené okno, alebo nech už to nazveme akokoľvek, pokiaľ ide o tieto situácie a keď teda sa to dostane do nejakej slepej uličky. No a dobrá otázka, ako to riešiť? Ehm, môže sol byť v nejakej novej fáze alebo s nejakou novou tvárou toto riešiť? Ja mm, by som asi aj mal nejaké pochybnosti, na druhej strane by som veľmi bol rád, keby to takto fungovalo, takže pokúsime sa v ALDE e, dať nejaké pozmeňovacie návrhy, aby sme zobrali do úvahy to, že komisia tu musí zohrať svoju úlohu bez toho, aby tam boli nejaké dva oddelené systémy. E, ja viem, že teda ani spravodajca to nechce, takže musíme tu nájsť rovnováhu, ale pokúsime sa teda tiež nejaký pozmeňovací návrh predložiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A komisia sa tu spomínala, takže veľmi rada dám slovo komisii pán Nunez de Almeida. Ďakujem pekne pánovi Štefancovi a kolegom za veľmi konštruktívne pripomienky. Vítame návrhy spravodajcu, s ktorým sme sa snažili... <laughs> Mali sme dosť problém nájsť nejakú nezhodu, pokiaľ ide o podstatu nášho eh, návrhu. Pán Štefanec navrhuje vyjasnenie čo sa týka postupov napríklad na posudzovanie produktov, ktoré boli riadne uvedené na to v inom členskom štáte a teda sú tam nejaké lehoty, ktoré naozaj vítame. Vítame tieto zmeny, pokiaľ ide o zachovanie e, procesných záruk, e, to je kľúčové pre fungovanie princípu vzájomného uznávania. Pokiaľ ide o postup riešenia problémov, E, lepšie sa tu definuje úloha centra Solvit, e, mali by byť akýmsi mediátorom a za, e, zásahy komisie, teda tá pozic, možnosť zasahnuť po, pre komisiu je posnená, určite sa budeme musieť k tomu teda vyjadriť bude mať menej manevrovacieho priestoru, než sme navrhovali. A myslíme si, že tieto zmeny posilnia e, ten postup a bude to pridaná hodnota e, bude tam teda alternatíva, ktorá je priateľská voči firmám v porovnaní teda s nejakými zdlhavými súdnymi procesmi, ako to bolo v minulosti. Nikto už nepôjde na súd s tým, že mu zamietli vzájomné uznávanie vzhľadom na to, že si je vedomý, koľko by to stálo mm, peniazia času. Čo sa týka tých solvit centier, veľmi e, nás dojalo, že firmy by eh, uprednostnili skôr komisiu než eh, Centrum Solvit, ale nemôžeme naozaj riešiť problémy každého. Musíme si vybudovať siete v administratíve členských štátov, aby sa vyriešili tieto problémy. A myslím si, že je to zaujímavá príležitosť, eh, ktorú teda má aj sieť Solvit, aby sa pokusila ukázať, čo dokáže. Viem, že nemajú nejaké veľké skúsenosti s voľným pohybom tovaru, Eh, skôr sa sústredia na osoby, diplomy, regulované povolania a tak ďalej. Ale myslím si, že niekde treba začať a bude e, veľmi významné ďalej sledovať ten vývoj. Nevidím nejaký iný, nejakú inú možnosť, pretože inak by alternatíva bola, že budeme mať naozaj tisícky zdrojov na riešenie týchto vecí a výsledky sa nikdy nedostavia. Máme určité pochybnosti o e, tom termíne, ktorý nám je stanovený na vydanie stanoviska. Ja chápem vašu e, túžbu má čo najprísnejšie lehoty. Náš problém je, že na jednej strane často sa e, teda e, dostane k nám tá informácia v jazyku, ktorý si musíme najprv pre, nechať preložiť, aby sme sa mohli k tomu vyjadriť. Môžu tam byť rôzne E, pozície dvoch členských štátov a teda možno pôjde o dva rôzne jazyky, čiže dva preklady. No a potom o e, spory vo veciach zájomného e, uznávania vyzerajú dosť jednoznačne, ale dotýkajú sa dosť zložitej arbitráže medzi voľným pohybom tovarom, tovarov a potom sú tam ďalšie dôležité aspekty EU legislatívy ako ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia, bezpečnosť. Preto urobíme naozaj maximum na to, aby sme pracovali s e, lehotami, ktoré nám stanovíte ako spoluzákonodarca, ale chcem varovať, že by sme nemali riskovať to, že nám teda naordinujete lehotu, ktorá spôsobí nižšiu kvalitu e, tých rozhodnutí, ktoré budeme musieť prijať. E, blahoželám pánovi Štefancovi k tomu, že žiada e, silnejší rámec aj pre túto skupinu aj úlohy, koordinačnú skupinu, koordinač, koordinácia je dôležitá, aby sme posilili vzájomnú, vzájomné uznávanie rámec, ktorý spravodajca navrhuje, má potenciál, že to dosiahneme. Myslím si, že je to veľmi konštruktívny príspevok k nášmu návrhu. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu a veľmi sa tešíme, že e, bude tento návrh prijatý ešte v tomto volebnom období, aby sa dal čo najskôr implementovať a z toho, čo som dnes počul v rade aj tu, tak si myslím, že sme na najlepšej ceste, aby sme tento cieľ dosiahli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte nejaké záverečné slova spravodajcu. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ďakujem všetkým kolegom, tieňovým spravodajcom za konštruktívne pozitívne pripomienky. Naozaj mám e, teda nádej, že e, sa dohodneme, nevidím nejaké konfliktné miesta, všetko dokážeme prekonať, čo sa tu spomínalo, nájdeme kompromisy, takže teším sa na spoluprácu a dúfam, že to e, bude naozaj veľmi dobrý e, výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Lahota na predkladne pozmeňovacích návrhov je 22. maj. E, už ste dostali mnohé pozmeňovacie návrhy, takže veľa úspechov aj e, s ďalšími. No a týmto môžeme uzavrieť našu schôdzu na e, dnešné popoludne. Ďalšia schôdza bude zajtra o 9. ráno. Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsedička, ďakujem tlmočníkom a máme teraz ešte krátku prestávku, kým e, zasadnú koordinátori o štvrtej. Ďakujem pekne.